varmt välkomna till dagens utskottsmöte med jämställdhetsutskottet. Jag hälsar kollegor, jag hälsar våra tjänstemän. Takže ide o zasadnutie výboru pre rovnosť pohlaví. Srdečne zdravím kolegov, pracovníkov a skupiny návštevníkov z rozličných eh, kútov Európy. Vítejte na stretnutie nášho výboru a som veľmi rada, že budete E, pozorovať naše stretnutie a pani predsednička láskavo e, zdraví aj tlmočníkom. Ďakujeme veľmi pekne. Dámy a páni, skúsme sa pozrieť na program dnešného dňa. A chcela by som vás požiadať, aby ste zobrali na vedomie nasledovnú vec. Hlasovanie o Kosterovej správe, ktorá je venovaná organizovanej zločinnosti. Ide o bod 12 programu rokovaní e, tento bod budeme riešiť okamžite po bode 8. Chcela by som vás požiadať, aby ste si to zobrali na vedomie. Takže e, bod 12 e, sa stane predmetom rokovania i hneď po tom, ako rozoberieme bod číslo 8. Toľko navrhované zmeny programu. A chcem sa opýtať, či môžeme schváliť program v tomto znení. Zdá sa, že áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz oznámenie predsedničky, to je bod číslo 2. Teraz by som chcela urobiť E, vyhlásenie. Poprosím vás, aby ste si to pozorne vypočuli. E, budeme mať e, spoločné zasadnutie s výborom DV presne o 11. Čiže spoločné zasadnutie s výborom DV. Budeme hovoriť o sexuálnom násilí v konfliktných situáciách s osobitným zreteľom na Konskú demokratickú republiku a na situáciu, ktorá tam plánuje, čiže pôjde o spoločnú schôdzu s výborom DV a pri tejto príležitosti e, špeciálna spravodajkynia, ktorá má na starosti e, sexuálne násilie e, v prípade konfliktov, pani Stromová, bude tu zastúpená. To znamená, že sa presunieme z tejto miestnosti ASP 3G2. Urobíme to o 11. a dúfam, že e, viacerí z vás sa zúčastnite spoločnej schôdze presne o 11. hodine. Toľko e, moje oznámenie v rámci bodu programu 2. Nemám k tomu čo doplniť. A teraz e, tretí bod programu je to e, rozsudok e, súdneho dvoru e, C236 09. Ide o združenie spotrebiteľov Belgická, test Aša, spor proti Rade ministrov. Predmetom sporu je pohľavie ako faktor pri hodnotení poistných rizik. Rozpráva, ktorá sa bude konať o tomto bode, predstavuje iba prvý krok. Prvý krok našej činnosti, e, cieľom ktorej je príprava e, iniciatívnej správy, v ktorej sa budeme venovať e, realizácii smernice Rady o prístupe a poskytovaní tovarov a služieb z hľadiska rovnosti pohlaví. Náš výbor sa rozhodol, že pripraví takúto správu a menovali sme s pani spravodajkyňou, pani Zitu Gurmaj. Viema, vieme prepačte, že komisia tiež e, hodlá predložiť správu, ktorá sa venuje e, samotnej smernici a jej uplatneniu. A očakávame, že túto správu dostaneme od komisie ešte počas tohto roku. E, uplatnenie smernice E, má dôležité hľadisko a sa rozhodnete súdneho dvoru a v našej činnosti budeme to musieť zobrať na mm, vedomie. Musím vám povedať, že e, bohužiaľ združenie Kaš Test a ša nebude pritomné počas našej rozpravy. Mali e, možnosť zúčastniť sa tejto rozpravy. Bohužiaľ nemohli sa dnes dostaviť. A však máme tu príspevok zo strany komisie. Navyše, Máme tu aj predstaviteľov eh, Európskeho združenia poisťovacích spoločností CIA. A chcela by som navrhnúť, aby sme rozbili diskusiu eh, úvodom eh, dvoch predstaviteľov tohto zrušenia. Potom si vypočujeme aj našu pani spravodajkyňu, pani Gurmaj, a potom už otvoríme všeobecnú rozpravu, ak dovolíte. Chcel by som e, predovšetkým osloviť Európsku komisiu a dovzdať jej slovo. E, vítam tu pani Kristín Tomboj. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že môžem sa zúčastniť dnes tejto diskusie o tak dôležitom rozhodnutí. Nebudem hovoriť o tom e, dlho. Pokúsim sa o to, aby som stručne načrtla, o čom ide v tomto rozhodnutí, ktoré sú e, najdôležitejšie charakteristiky tohto rozhodnutia, aké ponaučenie si z toho môžeme zobrať, aby ste mali predstavu o tom, aké ďalšie kroky plánuje komisia v tomto smere. E, o čo ide v tomto rozhodnutí? Predovšetkým treba spomenúť, že týka sa to našej smernice z roku 2004 o e, prístupe k tovarom a službám a rovnakom zobchádzanie mužov a žien e, pri prístupe k tovarom a službám. To znamená, že dotýka sa to aj finančného sektora a poisťovníctva. A je to osobitné ustanovenie v tejto smernici, článok 5, ktorý sa týka, ktoré sa týka poisťovníctva a obsahuje e, dva hlavné ustanovenia, tri, ale sústredím sa na prvé dva, ktoré sú aktuálne. Prvé ustanovenie, to je e, hlavná zásada, článok 5 odsek 1 a táto zásada e, tzv. pravidlo unisex e, hovorí o tom, že použitie faktora pohľavia ako rizikového faktora by nemalo vyústiť do rozdielov pri plnení alebo e, vo výške poistného na individuálnom základe. Druhým prvkom je článok 5 odsek 2 a to je konkrétna e, výnimka z hlavného pravidla pravidla, prepačte, ktoré e, za určitých okolností umožní rozlišovať z hľadiska poistného a plnenia. A to nevylučuje využitie tohto faktoru, ale uvádza, že nemalo by to využiť do diferenciácie e, vo výške e, poistného a poistného plnenia medzi mužmi a ženmi. Táto výnimka v článku 5.2 e, bol, bola vyhlásená súdnym dvorom za neplatnú od konca roku 2012. Čiže článok 5.1 zostáva v platnosti. Chcel by som e, zdôrazniť a načrtnúť e, najdôležitejšie e, vlastnosti tohto rozhodnutie v porovnaní s názorom generálnej advokátky, ktoré sme dostali, ktorý sme dostali v septembri minulého roku. Generálna advokátka vo svojom stanovisku analizuje poisťovníctva a používané postupy a, a hodnotí tieto postupy a na základe tohto dospieva k názoru, že do určitej miery tie postupy e, e, boli v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania s mužmi a žen, ženami. K tomuto sa ešte vrátim, ale je tu určité e, logické prepojenie. Očakávali sme, že komisia schváli svoju správu koncom minulého roku a podľa smernice sme sa mali sústrediť práve na poisťovníctvo. Samozrejme, že e, toto hľadisko nebude jediným prvkom správy, ale dôležitým dôrazom správy bude poisťovníctvo. Keď sme si e, sa oboznámili s názorom generálnej advokátky, e, považili sme za potrebné počkať si na rozhodnutie súdu, pretože to bude mať dopad na celé poisťovníctvo a Mali by sme to zohľadniť eh, a vyhodnotiť v našej správe. A preto sme sa rozhodli, že odročíme zverejnenie správy. Potom eh, v marci prišlo rozhodnutie súdneho dvoru a keď sa dívame na, ten, na toto rozhodnutie, zistujeme, že je pomerne krátke a z podstatného hľadiska mm, odlišuje sa od eh, názoru generálnej advokátky E, tento rozsudok e, neanalizuje e, nejakým hĺbkovým spôsobom celé poisťovníctvo a jeho fungovanie. Tento rozsudok sa sústreduje na vôľu zákonodárcu a na to, ako sa táto smernica pripravila, sformulovala a sústredí sa na vnútorný súlad tohto právneho nástroja. Eh, dovolím si uviesť niekoľko eh, bodov. Keď sa súd eh, díval na túto výlogu v článku 5.2, porovnal to s celovým, celkovým cieľom právneho nástroje. Už som hovorila, že v tejto smernici v článku 5.1 sa hovorí e, o rovnakom e, e, zaobchádzaní s mužmi a ženmi z hľadiska poistného a poistného plnenia. A potom súd hovorí o tom, či výluka a výnimka v bode 5.2 je v súlade s celkovou smernicou. Zdôrazňuje pri tom, že táto výnimka predstavuje možnosť, ktorú majú k dispozícii členské štáty E, v iných právnych nástrojoch e, sa hovorí, že za určitých okolnostiach e, takýto postup sa nebude považovať za diskriminačný. A zatiaľ čo v bode 5.2 sa hovorí o určitej možnosti členských štátov rozhodnúť sa za určitých okolností v tomto smere. V prípade, keď chcú využiť túto výnimku. To znamená, že musia e, sa o tom rozhodnúť ešte pred decembrom 2007. Táto platnosť je časovo obmedzená. Toto rozhodnutie mm, e, zo strany tých členských štátov, ktorí by to využili, e, mm, by znamenala povinnosť prehodnotiť takéto rozhodnutie. A čo je ešte veľmi zaujímavé, v úvodných ustanoveniach smernice e, je obsahnuté ustanovenie, podľa ktorého e, e, členské štáty, ktoré už uplatnili pravidlo rovnakého zaochádzania podľa bodu 5.1, už nemôžu uplatniť ustanovenie z 5.2. To znamená, že táto výnimka je mimoriadne špecifická v tomto konkrétnom nástroji v porovnaní s ostatnými výnimkami upravenými podľa iných smerníc. Ako viete, takéto výnimky niekedy e, sú e, veľmi dôležité, pretože umožňujú uplatniť všeobecné princípy v praxi. A v tomto prípade ide o mimoriadne špecifickú výnimku. E, súd uvažoval podľa nás takýmto spôsobom. Keďže platí hlavná zásada rovnakého zaobchádzania zákonodárca, sa rozhodol o tom, že e, e, muži a ženy sa nachádzajú v porovnateľnej situácii, pokiaľ ide o poistné a poistné plnenie. A toto hodnotenie e, o tom, či je situácia porovnateľná alebo nie, má kľúčový význam, pretože v opačnom prípade je možné zabezpečiť diskrimináciu práve rovnakým zaobchádzaním. A v tomto prípade e, súd hovorí, že e, zákonodárca e, tým, že upravil hlavné pravidlo, sa rozhodol, že muži a ženy sú v tomto smere porovnateľní. A preto takáto výnimka nemôže byť otvorená, môže byť iba dočasná, prechodná. To znamená, že hlavné ponaučenie, ktoré môže urobiť komisia na základe tohto rozhodnutia, E, e, spočíva v tom, že keď sa navrhuje takýto právny nástroj a keď spra, e, zákonodárca o tom diskutuje, je dôležité, aby veľmi konzistentne pristupoval k formulácii takéto legislatívy. Samozrejme, nebudem zachádzať do detailov, ale to zároveň znamená, že to môže automaticky, môže mať automatický dopad na ďalšie výnimky v iných právnych nástrojoch, alebo na tú legislatívu, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje v prípade e, inej smernice o rovnakom e, zaobchádzaní, ktorá obsahuje e, aj určité prvky vplyvajúce na poisťovníctvo, na zdravotné postihnutie. Ale budem hovoriť iba o najdôležitejších záležitostiach. Predovšetkým sa nazdávame, že E, e, to, tento rozsudok je jednoznačný, pokiaľ ide o jeho dôsledky. Dôsledky pre samotnú e, smernicu, e, pre členské štáty a poistovníctvo. Táto smernica, prepačte, e, e, súd sa rozhodol, že bod 5.2 už nie je platný od určitej, e, určitého termínu. To znamená, že predtým sme uvažovali o tom, že predložíme E, e, iné ustanovenie, ktoré bude zohľadňovať tento princíp, ale potom sme dospeli k názoru, že to nie je potrebné, pretože rozsudok je jednoznačný. Zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že tento rozsudok má viaceré dôsledky pre členské štáty a pre poistovníctvo. Možno, e, že viete o tom, že vo všetkých členských štátoch sa táto výnimka využívala, ale nie v prípade všetkých poistných produktov, ale všetky členské štáty to používali v prípade e, e, životného poistenia a s tým spojených produktov. To znamená, že to bude mať určité dôsledky, bude treba upraviť platnú legislatívu a samozrejme to ovplyvne aj samotné poisťovníctvo. Čiže čo plánujeme urobiť? V prvom rade chceme sa poradiť s tými, ktorí budú mm, musieť uplatňovať tento rozsudok. Treba pochopiť, e, či to bude znamenať e, určité rozdiely pre jednotlivé produkty, pre členské štáty, určité subjekty. Chceme sa v tom zorientovať, chceme, aby naša správa e, bola mm, opodstatnená. Čiže 20. júna Plánujeme zvolať schôdzu so všetkými zainteresovanými v tejto oblasti. Pôjde o e, určité fórum, e, ktoré existujú už niekoľko rokov. A komisia e, vytvorila toto fórum, aby sme pochopili, ako v poisťovníctve sa rieši faktor pohľavie, čiže to s týmto úzko súvisí. Toto fórum sa bude konať 20. júna a tam budeme diskutovať o praktických dôsledkoch, e, zašleme dotazník, rozanalizujeme záslané mm, e, odpovede, ktoré potom dostaneme a pani podpredsednička komisie Redingova e, v septembri plánuje stretnutie s predstaviteľmi, vedúcimi predstaviteľmi poisťovníctva. Všetky tieto konzultácie sa budú konať Počas nasledujúcich mesiacov na základe toho budeme môcť pripraviť našu správu. Máme takú predstavu, že e, táto správa sa schváli do konca tohto e, roku a pravdepodobne e, ju budú sprevodzať určité usmernenia pre poistovníctvo, ktoré by mali vysvetliť situáciu. Dovolím si týmto skončiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Tombo, ďakujem pekne za tieto informácie. A teraz by som dala slovo pani Mikaele Kole, ktorá tu zastupuje Asociáciu európskych poisťovateľov. Nech, vítajte u nás a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takisto ďakujem aj vášmu výboru, aj spravodajkyni, pani Gurmaj, za to, že pozvala Európsku federáciu poisťovateľov. Dovolte, aby som povedal, že zastupujem 95 trhu a som tu takisto aj na žiadosť mojich, našich členov, aby som vysvetlila niektoré veci, čo teda konkrétne toto rozhodnutie súdu, eh, má, aký vplyv má na našu prácu aj na klientov Chcel by som povedať, že momentálne náš e, sektor je plne v súlade so smernicou o rodovej rovnosti, ale teraz sme dostali tento rozsudok a teraz to aj na nás vytvára určitú výzvu, aby sme teda zabezpečili s e, týmto rozsudkom. Je veľmi dôležité e, pre náš sektor sektor, chceme to teda zosúľadiť, ale je viacero otázok, ktoré musí byť zodpovedané. Prvá otázka z našej perspektívy je predovšetkým otázka právnej istoty, pretože tak, ako povedala aj pani Tombej z komisie, že v smernici je jasne uvedené, že výnimka sa musí zastaviť vlastne 20. decembra 2012. A my teda sme ďační komisii za to, že pripravujeme usmernenia k tomu, akým spôsobom treba interpretovať tento, tento rozsudok. Viem, že sú určité hlasy v rámci verejnej diskusie, ktoré žiadajú o to, že napriek tomu, čo sa, alebo proti tomu, čo sa žiada v rozsudku, um, alebo to, čo z rozsudku už, či, či to bude mať vplyv aj na už existujúce zmluvy, my tomu tak nerozumieme. My sme to pochopili tak, že komisia tiež um, z, to takto bude chápať v rámci svojej správy. Dovolte, aby som uviedla dve, tri, dva, tri dôvody, prečo je dôležité mať aj právnu istotu. Keďže teraz máme tento rozsudok, či rozhodnutie súdu, tak um, potrebujeme aj pre budúcnosť, eh, že keby eh, bol zase podobný prípad, eh, ako v tomto prípade je vedvedený predsúd, aby sme sa nedostali do určitého rizika, že niektorí sudcovia z jednotlivých členských štátov by uplatňovali iné rozsudky, E, zo správy, ktorú pripravila komisia a to je určitý dôvod na obavy. A naša interpretácia vlastná v tejto chvíli je taká, že na základe tohto rozhodnutia, ale aj na báze európskych e, princípov by bolo dobré zabezpečiť právnu istotu a aby bolo jasné, že toto, tento rozsudok bude platiť až od decembra 2012. Takisto, čo môže byť zaujímavé pre tento výbor, je, že ak by som vám teda uviedla predstavu o tom, akým spôsobom sa dnes uplatňuje otázka pohlavia v oceňovaní poistených zmluv, akým spôsobom to uplatňujeme a aký to má vplyv na poistné produkty. Chcela by som najprv hovoriť o tom, ako povedala komisia, že všetky členské štáty vlastne využili možnosť e, mať e, možnosť mať výnimky pre otázky súvisiace alebo pre životné poistenia. Takisto vieme, že v niektorých iných produktoch na mnohých trhoch takisto táto výnimka bola takisto uplatnená. Keď sa pozriete na poistovnícky sektor, myslím si, že je dôležité poznamenať, že poisťovníctvo využíva um, otázku pohlavia len na oceňovanie a skutočne pohlavie má vplyv aj na produkt, eh, čiže ne, nepoužíva sa eh, teda otázka rodu alebo pohľavia v prípade, ja neviem, poistenia domov a podobne, pretože tam to vplyv nemá, ale určite, že životná poistka to vplyv má, pretože je jednoduchý rozdiel medzi očakávanou dĺžkou života žien a mužov. Momentálne v Európe medzi mužmi je 6,5 roka. Ženy žijú dlhšie. Takisto to má vplyv aj na produkty zdravotného poistenia. Sú tam rozdiely medzi mužmi a ženami z hľadiska rozvoja alebo vývoja určitých zdravotných problémov a rizik. Sú tu mm, e, otázky ako napríklad rakovina krčka maternice alebo rakovina prostaty. A, takže tomu sa musí pristupovať rôzne a chcela by som takisto povedať, že mali by stále nám viac rastie požiadavka tej um, rodovej medicíny, kde sa rozlišuje e, aj liečba mužov a žen, žien inak, aj keď ide o napríklad e, srdcový infarkt, tak sa možno inak lieči podľa, podľa pohľavia. Toto liečba takisto aj má vplyv na rôzne náklady. Um, takisto máme otázku poistenia um, vozidiel alebo vodičov. Samozrejme, že keď porovnáte mladých vodičov o veku okolo 25 rokov, máme úplne inú štatistiku nehodovosti v porovnaní s, s ženami, takže to takisto sa berie do úvahy, keď sa dívame alebo keď oceňujeme poistné produkty. To isté platí pre e, nehody. Keď sa pozriete na štatistiku, takisto môžete z toho vyvodiť, že ženy majú oveľa menej e, nehôd, havárií, e, Takisto je, sa tam uplatňuje diferenciácia pri oceňovaní poistenia. No a do akej miery sa tento rozdiel využíva? Využíva sa to momentálne do tej miery, že um, platby poistného pre ženy sú lacnejšie, pretože ženy predstavujú menšie riziko. A aký by bol dopad tohto rozsudku od decembra 2012? bude to také, že požaduje sa, aby sme mali rovnaké poistné pre všetkých, čo by pre vlastne viedlo, čo v priemere bude to musí byť rovnaké, ale to bude tým pádom viesť zvýšeniu pre ženy. Takisto to má vplyv na životné poistenie, to je dôležitá časť nášho sektora. E, tu by som chcela poukázať na jeden produkt, ktorý ak by ste je veľmi dôležité, ak by ste napríklad chceli plánovať svoje osobné e, investovanie, napríklad keď si vezmete hypotéku na kúpu domu, momentálne sa požaduje, aby každý hypotéka bola takisto pokrytá aj životným poistením. Tieto musia byť e, terminované e, na a to znamená, že poistujete vlastne aj toto riziko a keďže ženy majú dlhšiu dĺžku života, tak sú tieto produkty lacnejšie pre ženy, ale zase týmto rozsudkom unisex vlastne sa to bude musieť zmeniť. Takisto mám ďalší príklad a potom už skončím. A to je um, um, otázka anuity kde napríklad máme kontrastný príklad, pretože vieme, že keď si kúpite napríklad e, anuitu a sa rozhodnete, že to e, budete splácať mesačne a keď e, sa pozriete, akým spôsobom splácajú muži a ženy, tak v podstate pri mesačných splátkach z hľadiska dlhšieho životnej z hľadiska dĺžky života u žien sú tie mesačné splátky nižšie, než majú muži, pretože muži musia mať eh, kratšie, eh, vyššie splátky mesačné, pretože žijú kratšie a tým pádom ak chceme eh, takéto rovnaké prospechy zabezpečiť, myslíme si, že v budúcnosti by to mohlo byť by to mohlo byť inšpiráciou pre to, že bude musieť byť nejaká dôjsť k nejakej krížovej dotácii medzi mužmi a ženami pri poskytovaní týchto produktov a v podstate rozvoj za momentálnych eh, okolností je niečo, čo treba naozaj vidieť kritickým okom, pretože niektorí muži sa napokon možno rozhodnú, že si zoberú bankovú pôžičku, pretože majú pocit, že tam dostanú napokon lepšiu ziskovosť, ale tým pádom to nastoluje otázku, že vlastne nebudú pokrytí pre v otázke biometrického rizika prakticky ten e, plán e, sporenia v prípade banky je iný systém, ako je to v prípade poistenia. Takže ja by som týmto skončila a rada zodpoviem na nejaké otázky. Ďakujem. Varmt tack, eh, Mrs. Koller. Innan vi fortsätter med diskussion. Ďakujem pekne. Nož, prvnež otvoríme diskusiu chcela by som využiť túto možnosť a privítať našu, e, našu novú kolegyňu. Srdečne vás vítam v našom výbore e, v rámci našej práci. Pani Mojsa Kleva zo Slovenska, vítajte v našom výbore a budeme sa tešiť na spoluprácu s vami v tomto výbore. Ešte raz vás vítam. Takže teraz by som navrhla, aby sme pokračovali v diskusii a ja by som chcela nad e, slovom spravodajkyni pani Gurma. Ja dávam jej slovo. Ďakujem pekne. Ja som takisto veľmi rada. My sme už e, vedeli, poznali sme sa navzájom s pani našou novou členkou. Takisto veľmi som rada, že vidím e, pani Cecil Valdrom, ktorá bola novozvolenou generálnou tajomničkou. Som rada, že tu je. Ona je kolegyňa, ktorá takisto možno, že sa môže vyjadriť ke prípadu test Aša, pretože ona sa tejto otázke venovala aj predtým. Takže, milí kolegovia, ďakujem za tieto príspevky aj od komisie. Takže Samozrejme, že je to veľká <laughs> škoda, že test Aša tu nie je zastúpenie. pretože nemôžeme vlastne diskutovať s nimi o tomto prípade. A v podstate nechápem, že prečo sa im nepodarilo prísť, ale dobre, je to tak. Takže Takže ja považujem Takže ja som eh, v rámci tejto legislatívnej práce eh, sa venovala tejto otázke a chcela by som ešte pracovať na tejto, eh, na tejto problematike, aby som pripravila výhodnú situáciu pre občanov v Európe, čo určite teda nebude jednoduché, aby som chcela zhrnúť len, čo sa stalo, aj keď si myslím, že každý vie. Teda Európsky súd rozhodol, že 5. článok, alebo článok 5 nariadenia z roku 2005 tej smernice bol proti e, zákonu a konkrétne aj proti chate základných práv. Ako viete, že táto smernica uplatňuje princíp e, rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k službám a tovarom. A samozrejme, keďže článok 5.2 umožňuje diskrimináciu na báze pohlavia v prípade súkromných finančných služieb, Myslím, že o tomto ste tu nehovorili, to ešte potom musíme sa vrátiť. Napríklad poisťovníctvo, najviditeľnejším príkladom je poistenie e, vozidiel, pretože musia spôsobovať menej, e, pretože ženy spôsobujú menej nehôd a tomu je jednoducho fakt. Ďalej článok v prípade rozsudku ako takého súd uznal, že žiadne výnimky nemôžu existovať na, ne, na dobu neurčitú a rozhodli, že od 25. decembra 2012 sa posudzovať už nebude otázka rodu, rodu alebo rodovej rovnosti a podobne. Takže samozrejme budeme musieť e, robiť e, správu, takisto budeme vtedy si žiadať aj feedback od komisie. Takže predovšetkým toto rozhodnutie je veľmi dôležité, pretože jasne poukazuje na to, že diskriminácia na báze rodu je veľké nie, nie v Európskej únii. A samozrejme, že to predstavuje e, naše hodnoty Európe. A druhá vec je, že poisťovnícky trh sa bude snažiť zvýšiť ceny, aby pokryl tú skutočnosť, že si budú myslieť, že bude pre nich ťažké, e, ťažšie znášať riziká. Chcela by som pripomenúť všetkým, že sa ocitáme vo finančnej a ekonomickej kríze, čiže to nebude len také jednoduché. A tiež to môže viesť aj k, potom napokon k nižším prospechom pre klientov, čomu by sme sa chceli absolútne vyhnúť, takže sa musíme vrátiť tejto otázke. Potom tretia vec. Niekoľko mesiacov Európsky parlament bude pripravovať posúdenie implementácie smernice Rady z roku 2004 113 eh, EC bude to celkové vyhodnotenie uplatňovania smernice, avšak to nebude už len taká rutinná úloha pre nás práve k tomuto rozhodnutiu v otázke cest SAŠA. Takže pre vašu informáciu, ako viete, ja som bola spravodajkyňou e, tohto vyhodnotenia za parlament a môžem vám povedať, že to nebude nič také jednoduché. Po štvrté, aj keď zatiaľ nevieme, kedy budeme môcť začať našou prácou, pretože komisia je trošku meška vlastným vyhodnocovaním. Na, na začiatku to e, bolo pochopiteľné, pretože sa čakalo na výsledok tohto prípadu a teraz už, ale pokiaľ viem, je toto oneskorenie už necelkom odôvodnené, takže tu by som žiadovala komisiu, aby čo najskôr pripravili toto vyhodnotenie, aby sme sa mohli uistiť v tom, že budeme môcť potom robiť dobrú prácu. Čiže je veľmi dôležité mať dobré plánovanie a pomenali ste takisto aj tie dva dôležité dátumy júna, september. Po piaté, pri písaní správy budem pracovať tak, aby som zabezpečila e, služby rodovej rovnosti a zabrániť e, vyšším cenám e, respektíve ja by som skôr bola za to, aby podniky e, uplatňovali sofistikovanejší e, systém e, pri posudzovaní rizik, pretože napokon môžu aj oni prísť o klientov a ja takisto nechcem, aby ľudia platili za to, že sa voči nim neoplatňuje diskriminácia. Čiže ja by som chcela opäť sa obrátiť na všetkých v Európe a chcel, môžem vám už teraz povedať, že keby som si mala vybrať medzi záujmom zisk biznisu alebo ktorý robí zisk alebo prospech zákazníka, tak by som si brala niečo prospech zákazníka bez toho, aby som o tom dlho špekulovala. A všetci vieme, že tu je poisťovnícky priemysel, um, je veľmi um, solventný a tie, sú to takisto požiadavky aj na poisťovnícky priemysel z hľadiska ich kapitalizácie. To znamená, že ich um, zmluvy musia pokryť, alebo ich kapitál musí pokryť e, nároky, ale to nie je môjim cieľom sa tej, venovať tejto otázke. Ja som otvorená myšlienkam aj kompromisom, ale myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že bude veľmi e, nespravodlivé byť, po, byť potrestaný za to, že človek nebude diskriminovaný. Potom ďalšia vec je, že nemá to, nesmie to mať retroaktívny ú, účinok. Nechcem vám hovoriť o maďarskom prípade, pretože to by som sa dostala do väčších problémov, ale takisto aj ten článok 6.1 sa týka nových zmluv po 2000, e, decembri 2012 to je jasné, ale budeme musieť e, preskúmať, že či bude potrebné pozmeniť e, zmluvu, aby sa pomohlo poskytovateľom služieb a klientom aby e, sa obnovovali existujúce zmluvy a aby sa zabránilo e, nejasnostiam. Ja som otvorená alebo viem si predstaviť, aké rôzne problémy spôsobí tento rozsudok e, z hľadiska už existujúcich zmluv. Takisto by som sa chcela pýtať komisie, či zamýšľa nejakým spôsobom pozmeniť smernicu v tomto ohľade, tak aby sme mohli toto preskúmať počas našeho hodnotenia. Pani komisárka Redingová slúbila viaceré stretnutia so zástupcami doisovníckej branže. Myslím, že to má nastať v septembri. Takže vy by ste nám možno mohli uviesť len presnejší prehľad situácie týchto stretnutí, pretože to nebude iba jeden meeting, to bude viacero meetingov, bude tam musieť byť aj kom, nielen komisár K, ale aj celý tým na tom bude musieť pracovať. A samozrejme, že bude veľmi dôležité pre nás, aby sme e, sa dozvedeli, aké závery potom vyvodí komisia z týchto všetkých rokovaní. A samozrejme, že keď tie závery budú k dispozícii, potom pre nás bude dobre, keby sme o tom vedeli dobre na čas. Tiež otázka je, že či akým spôsobom sa bude informovať verejnosť v čase, keď sa to zverejní otázka, že aký otvorenie transparentný budeme v týchto otázkach. Ak áno, tak kedy a ako to zverejníme. Ďalšia otázka je, že poisťovnícky e, biznis e, teraz hľadá možnosť, ako nahradiť ustanovenie 5, e, napríklad takým spôsobom, že v niektorých prípadoch neutrálne výpoč, neutrálna poistná matematika nakoniec spôsobí demo, diskrimináciu e, na báze niekoho pohľavia. To už čo s tým komisia urobí, to je otázka. A posledná vec je bod číslo 8, že obraciam sa teda aj na kolegov tu, aj keď nás je tu len naozaj ako šafránu ale myslím si, že sa to týka každého z nás. Takisto je veľmi dôležité, aby sme prepojili túto otázku aj na ďalšie administratívne projekty naverené proti diskriminácii. Vy ste to takisto spomínali. Takže keď kolegovia máte nejakú predstavu, tak požiadala by som, aby ste ich zaslali mne, pretože to bude viac ako vítané. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležitá otázka Je to otázka možno priority, ale ja si myslím, že to nie je také jednoduché. ale máme aj veľmi silnú komisárku za sebou a povedala som jej, že keď budete riešiť túto otázku takým spôsobom ako otázku roamingových poplatkov, tak sme vyhrali. ďaká. Eh, vám tak, Mrs. Gumaj, Ďakujem veľmi pekne, pani Kormoj. Ja myslím, že s vami súhlasíme v tom, že táto záležitosť je veľmi dôležitá. Teraz by som chcela otvoriť rozpravu, takže vám dávam slovo a možno by som hneď mohla odovzdať e, slovo pánovi Romevovi. Ďakujem veľmi pekne. No, ja môžem naozaj len konštatovať, že táto téma má množstvo odtenkov a preto napriek najlepším e, úmyslom sa môže stať, že e, sa človek dostane na jednu či druhú stranu e, toho boja. A ja si myslím, že by sme mali byť motivovaní najmä bojom proti diskriminácii a nestavať sa na, na tú či onú stranu. A nestav, ne, ne, ja E, mám veľký záujem e, pokročiť v tejto téme, pretože e, má veľmi podobné parametre ako iné záležitosti, ktoré sa týkajú rovnoceného zaobchádzania s pohľavami, napríklad v pracovnoprávnych vzťahoch, možnostiach voľby vierovýznania alebo podpory v, v neschopnosti. A e, toto sú záležitosti, ktoré niekedy rada blokuje a e, bolo by... A jednoducho niektoré štáty sa snažia situáciu e, prelomiť a odblokovať, ale e, teraz e, v zmysle novej e, Lisabonskej zmluvy my v parlamente budeme schvalovať konečný text, takže máme možnosť do tohto procesu zasiahnuť, ale No, toto je záležitosť, e, ktorá nadvezuje na ostatné smernice, na ostatné veci. Um, pretože nejde len o diskrimináciu, alebo teda o rovné, rovne, rovnocené zaobchádzanie s, e, s pohľaviami, ale aj o ostatné, obla, ostatné záležitosti týkajúce sa, uh, týkajúce sa rovnosti uh, pohľavy alebo rodovej rovnosti. No a, a po tomto všetkom treba povedať aj to, že existujú určité červené línie, hranice, za ktoré nechceme zájsť a uh, ja napríklad podporujem, alebo domnievam sa to, že v kríze otázka znižovania nákladov je veľmi dôležitá, ale takisto je potrebné um, lokalizovať tých, tých príjemcov určitých legislatívnych produktov. A preto um, ma celkom láka, alebo teda mám pocit, že um, my sa môžeme E, tým šetrením dostať do bodu, kedy narušíme tú našu, e, tú našu snahu o odbúranie diskriminácie pohlaví. Čiže my môžeme tú diskrimináciu e, kontrolovať alebo overovať určitými kvalitatívnymi alebo kvantitatívnymi parametrami. Ja nechcem zvažovať ani túto, ani iné smernice, teda e, ani spochybňovať to, čo sa snažia dosiahnuť, ale domnievam sa, že politicky musíme stanoviť e, naše východiská. A myslím, že um, treba uh, využiť štatistiky a, uh, a reálne dáta na podporu Mm, tých našich tvrdení, ale nesmieme zabúdať na to, že ľudia sú, e, sú individuá, sú jednotlivci, ktorý ktorý každý, každý má zkrátka e, nejaký život, e, ku každému sa viažu nejaké špecifika a nesmieme zabúdať ani na tento osobný rozmer. A toto je práve tá výzva, pred ktorou teraz stojíme. My sme povedali, že nebudeme veci riešiť retroaktívne, a budeme hľadať skôr do budúcnosti existujúcich smerníc a tiež nový, nových smerníc, ktoré ideme schvalovať. A ja by som chcel e, povedať, že my by sme sa nemali zameriavať až tak na ten ekonomický aspekt, aj keď samozrejme je možné nájsť e, určité, e, určité cesty riešenia ekonomických problémov alebo teda riešenia cez ekonomické páky, ale ide v princípe o to, aby sme vykorenili diskrimináciu. A ja si nemyslím, že na to existuje nejaký všeliek Môže nám toto riešenie, ktoré navrhujete, pomôcť e, vyriešiť niektoré parciálne problémy. A ja si myslím, že aj preto má táto diskusia zmysel a som veľmi rád, že sa dostala na e, stôl otázka, ktorá nie je jednoduchá a preto by som chcel apelovať pani, na pani spravodajkyňu aj ostatných, aby dospeli k takému konsenzu, ktorý bude najmä odstraňovať diskrimináciu. To je náš hlavný cieľ. Ďakujem veľmi pekne, pán Romeva Irueda. A teraz e, odovzdávam, pani, odovzdávam slovo pani Jano Kadakisovej. <laughs> No, zdá sa, že som tu v tejto sále už e, nejaký čas nebola. Toto je pandorina skrinka. Niekto ju musel otvoriť, otvorila ju komisia, ale pokiaľ ja viem, um, poisťovníctvo stojí na riziku, na hodnotení rizik, takže je tu niekoľko faktorov a rod, pohľav jednoducho je faktorom v hodnotení rizik. To si nemôžeme e, zase klamať. E, ženy jednoducho vykazujú iné štatistické parametre a ja nehovorím, že to je len v tom, že sú povedzme lepšie vodičky. Um, Jednoducho v tomto hodnotení rizik prevalencia e, akejkoľvek e, zdravotnej vady, povedzme e, slepoty, jednoducho môže byť zviazaná s rodom. A ja si myslím, že je teda veľmi citlivé hovoriť o rovnosti. Niekedy tí, čo presadzujú rovnosť, môžu vytvoriť nerovnosť a na to treba tiež pamätať. A Jedna vec, ja, ja som si napísala pár takých pripomienok. Jedna vec, ktorá ma zaujala, je, že ženy sú jednoducho lepšie v niektorých oblastiach, napríklad eh, lepšie šoferujeme, ja <laughs> ospravedlňujem sa mužom, ale uh, sú veci, v ktorých uh, možno nechceme byť zase úplne zrovnoprávnené s mužmi. Áno, a tiež napríklad žijeme dlhšie, <laughs> je mi to ľúto, ale to sú štatistiky jednoducho priemerná dĺžka života žien je dlhšia. Čiže e, poisťovacie spoločnosti jednoducho musia zvažovať riziko a musia zohľadniť tieto faktory. A keď hovoríte, že nechceme diskrimináciu, tak ja s vami plne súhlasím, ale ja nemám pocit, že by poisťovacie kritériá e, vychádzali z nejakej diskriminácie. E, nie je to tak. Jednoducho E, poisťovacia spoločnosť skúma pravdepodobnosti a <laughs> vašu šancu na prežitie v podstate. Takže to, či ste e, to, či patríte k niektorému rodu alebo k nejakej skupine, to pritom nehrá úlohu, teda tá, tá poisťovňa tak nerozhoduje na základe toho, že ste povedzme muž alebo žena, ale na základe určitých konkrétnych štatistických údajov. Ale máte pravdu, že by sme mali skúmať, e, že by sme mali hľadiť na ľudí ako jednotlivcov, ale poisťovacie spoločnosti to presne robia, pretože oni hodnotia rizikový profil konkrétneho človeka, posúdia to povedzme, ak žena e, mala v minulosti 20 nehôd, no tak samozrejme dostane sa do tej istej rizikovej kategórie ako muž. Ak žena má zdravotné problémy, tak si viem predstaviť, že anuita pravdepodobne bude rovnaká ako pri mužovi. Takže jednoducho poisťovacie spoločnosti majú všeobecné pravidla a potom to pravidlo upravujú podľa individuálnych okolností. Ale toto je diskusia, kde ja nemôžem stať ani na jednej, ani na druhej strane. Takže ja si môžem len počkať na výsledky práce pani, pani spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne, pani Jano Kadakis. Ďalším rečníkom je pani Kosta. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Jeden, jed, jedny noviny v Taliansku hovoria o paradoxe a ja som dospela k podobným záverom ako moji kolegovia, um, ale mám pocit, že niektoré formulácie zo štúdie e, sú skôr e, v prospech mužov. Jednoducho niekedy sa stáva, že tá diskriminácia nie, za, nie je, alebo teda nie sú na tom horšie ženy, ale mužia. E, svet poisťovníctva nie je vyvážený a um, často sa hovorí o týchto rozdieloch ako o diskriminácii, ale skutočne ide len o skúmanie rizika z hľadiska aktuárnych pravidel. A to je taký paradox, ktorý nám z toho vyplynie. A my nie sme odborníci na tieto odborné záležitosti poisťovníctva. Sme politici, máme zvažovať dopady prípadných radikálnych zmien a um, posúdiť, aký dopad to bude mať aj na poisťovníctvo. Ja by som bola rada, keby e, poisťovníctvo alebo poisťovacie spoločnosti nevnímali túto problematiku len ako otázku e, nákladov, ale aj um, otázku toho, či nebudú znevýhodnené ženy ako skupina. Mm, materstvo napríklad môže byť uh, takýmto faktorom. A my sme hovorili aj o súkromnom poistení, ehm, poistení domov, vozidiel. Ehm, tam jednoducho sa prejavuje, povedzme, fakt, že muži spôsobujú viac nehôd e, a e, tým pádom sú zase v nevýhode tí muži. Ale myslím, že by sme mali e, veľmi opatrne a rozumne zvažovať ten princíp a súhlasím s kolegyňou, my e, tu máme určité princípy a nechceme ich ohroziť. Čiže dopad, ktorý e, poisťov, poisťovníctvo má na životy žien, praktický dopad, to je práve to, čo by sme mali skúmať a nemali by sme pritom zabúdať na určité východiska a princípy. Spravodajkyňa to aj formuluje a v podstate žiada eh, od sektoru poisťovníctva len určitú istotu mm, k termínu, eh, ku ktorému vstúpi toto rozhodnutie do platnosti. Ja ehm, som to pochopila tak, že všetky národné systémy po roku 2007, teda v zmysle tej smernice eh, z roku 2007, tak všetky členské štáty požiadali o výnimku Jednoducho e, všetky členské štáty sa rozhodli prehodnotiť svoje poistno-matematické systémy a pravidlá a e, iste, ako hovorila kolegyňa predo mňou, je tu aj určitá zotrvačnosť a je tendencia e, pracovať na základe existujúcich aktuárnych údajov a správy komisie, ktoré komisia vypracúva každé 3 roky, e, hodnotia dopad zmien e, poistno-matematických pravidel a ak e, sa zaznamenajú nejaké zásadnejšie zmeny, tak dochádza k zmene. A takáto zmena je naplánovaná na rok 2012. Jednoducho ehm, v členských štátoch ehm, nie je vôľa meniť systémy, pokiaľ e, niekto z vyššej úrovne e, nevydá nejaký príkaz. A toto situáciu zhoršuje a e, súdne rozhodnutie v podstate nariaduje, aby neboli povolované ďalšie výnimky z tých základných pravidel a že do, bude dochádzať k pravidelnému prehodnocovaniu situácie každé 3 roky, ale um, ak komisia usúdi, že tie štatistické výpočtové systémy eh, sú, zodpoved- sú spolahlivé a transparentné, tak um, za minulého stavu by ešte stále bola možná výnimka, ale v zmysle tohto nového rozsudku už nie je. A takže my chceme dosiahnuť najmä transparentnosť eh, pri eh, formulovaní základných východísk eh, poistnej matematiky a eh, máme tu teraz rozsudok, ktorý situáciu trocha mení a bude to mať samozrejme vplyv aj na banky. Poskytovanie povedzme bankových úverov mladým ľuďom, kde tiež môžeme hovoriť o diskriminácii na základe veku a v prípade bankových úverov v minulosti existovali určité, určité existovala určitá záruka v podstate pre mladých ľudí, že získajú úver tak. Takže, e, aby som pokračovala, vzhľadom k zmenám, toto môže mať reálny dopad na životy žien. Er Ďakujem veľmi pekne. E, chcete vy prispieť, e, pani Sisio? Eh, áno, ja by som tiež chcela povedať, že my zastupujeme, naša organizácia zastupuje 2500 asociácií žien v Európe a my vítame eh, rozhodnutie v tomto súdnom spore a musíme povedať, že v čase schválenia tej smernice v roku 2007 sme boli proti tým výnimkám, ktoré toto naše, táto naša obava sa ukázala byť oprávnenou a my sme o tom hovorili aj na tomto výbore v čase schvalovania tejto smernice. No a my sme e, túto záležitosť, tento problém vždy e, prepájali s otázkou dôchodkov žien a tej dôchodkovej priepasti medzi mužmi a ženami. Ehm, v súčasnosti e, penzíne systémy nestačia a musíme v podstate, alebo teda čelíme tomu, že čoraz viac dôchodkov bude riešených v rámci súkromného dôchodkového poistenia a tam takáto diskriminácia nie je povolená, takže ak e, budú takéto výnimky naďalej v platnosti pre členské štáty a bude sa to týkať e, nielen poisťovníctva, ale aj dôchodkov, tak e, by v podstate tá situácia zostala nezmenená. Preto vítame tento rozsudok. A pokiaľ ide o náklady, ja nechápem, prečo by tam nejaké riziko malo byť. Jednoducho malo by dojsť k redistribúcii nákladov a my konzistentne spolu s organizáciami zastupujúcimi spotrebiteľov tvrdíme, že kritériá, ktoré e, ktoré nie sú e, ovplyvniteľné jednotlivcami, napríklad rasový pôvod, by nemali byť, by nemali byť kritériom. Takže to isté platí aj pre, pre pohlavie, ktoré tiež nie je jednotlivcami jednoducho, jednoducho ovplyvniteľné. A pokiaľ ide o poistenie motorových vozidel, tam v podstate závisia poistné platby od histórie, teda od počtu nehôd. A ja si myslím, že ak ľudia budú šoferovať lepšie, bezpečnejšie, tak budú mať nižšie poistné a e, nevidím, prečo by toto malo byť zlé. Je to jednoducho dobrý princíp, to môžu e, ľudia ovplyvniť. A toto, tento rozsudok môže mať pozitívny dopad na mužov ako klientov a tiež e, pozitívny dopad na vnímanie ehm, vnímanie rodovej rovnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, dávam znova slovo pani Koller. Možno, že chcete povedať pár slov záverom k tejto rozprave. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som... Nie, nie. Čo? Pricing, um, there is clearly no, uh, no discrimination. What we do is differentiation. And we think we do that on the... Myslíme si, že mm, tak robíme e, na základe spravodlivých podložených hodnotení. Ako som e, povedala úvodom, hodnotenie rizik vychádza z viacerých e, údajov, ktoré môžeme sledovať počas viacerých rokov a desaťročí. Samozrejme, niektorí vaši kolegovia povedali, že pohľavie nie je jediným faktorom, ktorý sa používa. Je tu celá kombinácia rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú e, cenu poistenia, ale hlavie, ako o tom svedčia potvrdené transparentné údaje, je rozhodujúcim faktorom pri stanovení ceny poistenia e, môžem vás ubezpečiť, že zobchádzame, sa, zobchádzame s rovnakými prípadmi obdobným spôsobom Napríklad e, to, čo e, hovorí e, Európska ženská lobby, že nesmie dochádzať k diskriminácii a že napokon musí dôjsť k redistribúcii nákladov. Podľa mňa to je príliš zjednodušený prístup. Nie sme systémom sociálneho zabezpečenia, účasť na ktorom je povinná a všetci platia rovnako, dostávajú rovnako. Ide o trh súkromného poisťovníctva a tam sa uplatňuje riziko ktoré, ktoré predstavujete, sme e, viazaní pravidlami e, obozretného podnikania. Musíme byť e, krytí dostatočnou výskou kapitálu, musíme vychádzať z očakovanej dĺžky života, musíme toto všetko zohľadňovať ale som otvorená voči e, pokračovaniu v tomto dialogu. E, veľmi rade vám e, predložíme aj ďalšie dôkazové materiály do budúcnosti a na tomto by som si dovolila ukončiť toto expoze. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. V takom prípade vrátim to pani Tomby. Chcete sa vyjadriť, prosím? Yes, thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som vysvetliť, že sme si e, e, vedomi toho, že sú tu určité praktické e, problémy pri uplatnení smernice a práve o tom by sme chceli získať informácie od členských štátov, od predstaviteľov poistovníctva, a všetkých zainteresovaných. E, e, budú zastúpené aj na našom fóre. Budú tam predstaviteľi občianskej spoločnosti, e, organizácie zastupujúce spotrebiteľov a očakávame, že na základe tejto schôdze a odpovedí na náš dotazník budeme môcť získať praktické informácie, aby sme lepšie pochopili možné dôsledky. Ďakujem pekne. Stort tack och... Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, vrátim slovo pani spravodajkyni. Nech sa páči. So, all... Nož v prvom rade ďakujem veľmi pekne. Opätovne ďakujem za účasť na tejto diskusii. Považujem za veľmi dôležité to, že sme e, zorganizovali toto vypočutie E, vypočuli sme si rôzne strany sporu. E, samozrejme je zaujímavé zistiť, čo si o tom myslí rada, pretože e, aj to považujem za dôležité, a keďže som z rovnakej krajiny ako predsedajúca krajina z Maďarska, veľmi rada si upočujem názor predsedníctva. Myslím si, že sme iba na začiatku procesu Ďakujem pekne kolegom za e, vaše vzácne príspevky. E, už som úvodom povedala, že táto práca nebude jednoduchá, ale sme presvedčení, že e, nám záleží na rovnakom zaobchádzaní a som presvedčená, že nájdeme dobré riešenie a dobrý postup na spoluprácu s komisiou. Dúfam, že sa to nám podarí. Samozrejme, musíme pracovať ruka v ruke spoločne, pretože treba dodržať postup a samozrejme potrebujeme vedieť, čo si o tom myslia poisťovne. A som presvedčená, že dokážeme nájsť dobrý kompromis. Dúfajme, že tak sa to stane. Ďakujem pekne, pani predsednička. A samozrejme som veľmi rada, že prišla sem aj Cecília. Je veľmi dôležité, aby aj mimovládne organizácie sledovali za vývojom eh, problematiky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Gurmaj. Myslím si, že týmto sme uzavreli dnešnú diskusiu o tomto bode programu. Samozrejme, k tomuto sa budeme vrácať ešte do budúcnosti. Ďalším bodom je bod programu číslo 4. Ide o návrhu správy o situácii žien približujúcich sa dôchodkovému veku. Našou spravodajkyňou E, e, je pani Edith Bauer. Táto správa sa bude zapodievať e, problematikou dvojakého, dvojakej diskriminácie v oblasti sociálnej a pracovného trhu. Ide o diskriminácie na základe pohlavia a veku Pani spravodajkenia, ktorá má na starosti túto agendu, sa venuje trhu práce a záležitosti sociálnej inklúzie žien vyššieho veku a požaduje, aby sme venovali väčšiu pozornosť tejto konkrétnej situácii. Okrem toho, pani spravodajkenia sa chce venovať iba, nie iba zamestnanosti žien vo veku nad 50 rokov. Vo svojej správe sa venuje aj situácii žien ako e, e, tí, ktorí sa starajú o ľuďoch so zdravotnými problémami. Samozrejme sa tešíme na príspevok pani spravodajkyne, ktorá sa o chvíľu podelí svojim názorom ohľadom návrhu správy. Takže bez e, ďalšieho otáľania odovzdám slovo pani Bauer, aby urobila úvod do našej rozpravy. Nech sa páči. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že hovoríme o ženách vo veku nad 50 e, rokov. V niektorých prípadoch je možné hovoriť, e, aj v mojej správe sa hovorí o iných vekových skupinách, ale prvé e, ponaučenie, ktoré by sme si mali zobrať, spočíva v tom, že nemáme spolehlivé komplexné štatistické údaje o ženách vyššieho veku. Keby sme e, e, e, rozdelili naše štatistické údaje podľa pohlavie, zistujeme, že častokrát chýbajú nám konkrétne údaje podľa veku. Existujú určité údaje o vekovej skupine 45 až 55 rokov, niektoré ďalšie vo veku, o vekovej skupine 50 až 60 rokov svoju správu sme e, sústredili na e, ženy vo veku e, staršom ako 50 rokov. Mimochodom, chcel by som vás požiadať, aby ste skúsili zistiť na Google, aké existujú štatistické údaje o ženách tohto veku. Máme veľmi veľa údajov o Spojených štátoch, o Austrálii, e, veľmi málo však údajov pochádza z krajín Európskej únie. To znamená, že e, jednou z víziev tejto e, správy je e, dožadovanie sa presnejších štatistických údajov, pretože jednoznačne ide o vekovú skupinu, ktorá ktorej početnosť sa zvyšuje a má kľúčový význam. Z hľadiska stratégie EU 2020, kde chceme dosiahnuť 70% no, zamestnanosť mužov a žien, v skupine e, žien e, vo veku nad 55 rokov, 55 až 64 rokov, e, zistíme, že iba 37 žien je zamestnaných, čo je šokujúce. Pokiaľ ide o nerovnosť platov, zistíme, že ženy vo veku pod 30 rokov tam tento rozdiel predstavuje iba 8%, zatiaľ čo vo, v skupine 50 až 59 rokov života tento rozdiel predstavuje 22,5%. Ešte ďalší štatistický údaj. 58% Európanov nielen v tejto vekovej skupine, ale v priemere 58% Európanov považujú e, vekovú diskrimináciu za rozšírený jav. Okrem toho existujú ďalšie zistenia, podľa ktorých ženy sa považujú za e, starších v podstatne e, skoršom veku ako muži. To znamená, že ak si dáte záležeť, zistíte, že v rôznych štúdiách sú obsahnuté vyslovene šokujúce údaje o tejto vekovej skupine. Jedným z dôvodom, prečo som sa snažila e, zistiť, e, aký je súčasný stav, e, bola tá skutočnosť, že ženy podstatne častejšie sa rozhodujú pre predčasný dôchodok ako muži. Prečo? Je to jednak očividné diskriminácie na trhu práce. táto diskriminácia sa prejavuje v platoch, takisto v tejto vekovej skupine sa pociťuje určitý tlak na, na zabezpečenie starostlivosti o rodinných príslušníkoch Spomínam si, že keď som začala e, svoj výskum, e, tlana sandvičová generácia vo veku 30 až 40 rokov sa považovala za túto e, generáciu. A teraz pozorujeme jasný posun smerom k vekovej skupine 50-ročných. Čiže je tu vysoká miera žien, ktoré poskytujú starostlivosť. Napríklad starajú sa o vnúkov, alebo eh, o ďalšie eh, osoby, rodinných príslušníkov staršieho veku alebo zdravotne postihnutých. Je tu ešte aj ďalší dôvod a síce eh, zdravotné problémy, ktoré sa v tejto vekovej skupine dostavujú podstatne častejšie. A preto je potrebné a určité štúdie preukazujú, že investície do eh, oblasti zdravia žien staršieho veku na pracovných miestach by mohli byť prospešné z hľadiska eh, eh, udržania percenta zamestnanosti týchto žien. Čo je ešte potrebné mať na zreteli? Treba zabezpečiť pomoc týmto ženám pri poskytovaní starostlivosti, pretože inštitucionálna starostlivosť je podstatne e, nákladnejšia a menej humánna ako starostlivosť v domácnosti pretože e, tu sú aj určité praktické e, hľadiska, aj určité osvedčené postupy, napríklad v Luxembursku. Ženy, ktorí zostávajú doma, prípadne rodiny príslušníci, ktorí zostávajú doma, e, sú zo zákona poistení a to na náklady štátu. Okrem toho je tu ďalší zaujímavý prí, príklad z Maďarska. A síce e, to, že starí rodičia tiež majú nárok na rodičovskú dovolenku. Je možné, že existujú aj ďalšie osvedčené postupy, ktoré si zaslúžia pozornosť. Chcel by som ešte e, podotknúť, že e, e, ľudia, ktorí poskytujú starostlivosť, potrebujú poradenské a iné obdobné služby, pretože táto úloha uvedenej generácie sa bude dynamicky mm, posilňovať. Chcel by som tiež zdôrazniť, aj e, dôraz na e, prevenciu, e, zdravotné prehliadky žien tohto veku. Je to bude zrejme nutné na to, aby ženy v tomto veku duši zostávali zdravé. Zdá sa mi, že na základe toho, čo vieme zistiť ze zistujúcich údajov, v oblasti poisťovníctva, dôchodkového zabezpečenia e, e, žien tejto vekovej skupiny e, hovorí o tom, že častokrát ženy tejto skupiny okrem iného čelia aj problémom chudoby. prípadne e, tu sa vytvárajú e, e, predpoklady pre neskôršiu chudobu. V oblasti starostlivosti, vrátane zdravotnej starostlivosti, snažíme sa zapracovať do správy určité informácie a vychádzame pritom z toho, že sme hlasovali o tom, že budúci rok bude rokom aktívneho starnutia. Myslím si, že mali by sme mať javnú koncepciu, jas, jasnú predstavu o tom, e, čo je potrebné na zabezpečenie aktívneho starnutia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bauer. A teraz slovo má pani Gurmaj. Ďakujem e, pekne, vážená pani predsednička. Som presvedčená, že e, je to mimoriadne dôležitá správa o ženách, Eh, veľmi dobre si uvedomujeme, že sú tu určité demografické mm, výzvy súvisiace s tým, eh, že sa eh, zvyšuje dĺžka života, žijeme dlhšie ako muži. Sú to aj určité usmernenie ohľadom participácie na trhu práce Vieme napríklad teraz, že e, iba 75 mužov a žien v tejto vekovej skupine je zamestnaných. A to je zvláštne, pretože vieme, že v priemere 76,2 e, e, mužov je zamestnaných, čiže mužov je zamestnaných viac ako žien. Takže naozaj bolo by správne, keby sme mali osobitný program pre ženy, ktorých zastupne 62 na trhu práce. Myslím si, že táto správa eh, eh, ukazuje jasný smer, ako riešiť túto problematiku. Som presvedčená, a o tom hovorila pani Edith Bauer, som presvedčená, že eh, ženy v skutku čelia chudobe a čím ste starší, tým ste chudobnejší. Preto má kľúčový význam to, že Eh, Biela kniha o dôchodkovej reforme, ktorá sa teraz pripravuje, má aj veľký význam aj pre ženy. Najmä ženy eh, v tejto vekovej skupine, prípadne eh, na dôchodku. A bola som šokovaná, keď som videla prvú tlačovú správu o tejto záležitosti keď bolo pripravená prvá schôdza po zasadnutí Rady EPSO, tam sa E, nehovoril vôbec o rodovej e, e, otázke dôchodkovej reformy. A preto si myslím, že keď Edith bude pripravovať túto správu, myslím si, že je dôležité urobiť gesto aj týmto smerom. Chcel by som vám pripomenúť, že správa Rovaný Plamb jasne hovorila o číslach popisujúcich chudobu v Európe. Hovoríme o 150 miliónoch 70 e, prepačte, z tých 120 miliónov e, predstavujú ženy. Takže e, aj záležitosť zdravia je tiež veľmi dôležitá. Myslím si, že ženy na trhu práce majú problém, lebo musí sa starať aj o rodinu. Som rada, že ste uviedli aj dobrý príklad z Maďarska v tom smere, že aj starí rodičia E, môžu získať e, rodičovskú dovolenku a tým veľmi dobre pomôcť mladým rodičom. Čiže som presvedčená, že je to veľmi dôležitý problém a som rada a som presvedčená, že Edith Bauer pripraví dobrú správu. Mali by sme zároveň e, využiť e, tento problém z hľadiska e, realizácie stratégie EU 2020. Potrebujeme mať správnu definíciu mužov a žien nie len v tomto prípade, ale aj vo vzhľadu k dôchodkom, pracovnému trhu a čo, čomukoľvek, čo ovplyvňuje postavenie žien v spoločnosti. Som veľmi rada, že si urobila tie poznámky, ktoré si urobila. Som presvedčená, že pripravíš dobrú správu a dúfam, že kolegovia e, prispiejú k tomu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gormaj. A pani, teraz má pani Lietar. Ja, dank wel. En ook eerst wil Ďakujem veľmi pekne a ja chcem v prvom rade poďakovať e, váženej pani Bauer. Tuto som, tuto som. A e, tak, dobre, začnem teda ešte raz. Ehm, ja vám veľmi pekne ďakujem, pani Bauer. Ehm, chcem vám poďakovať ehm, za prvú verziu správy a ďakujem aj za pripomienky pani Gormaj. Myslím, že sa táto dnešná debata vyvíja celkom dobre. My si na základe nej môžeme vytvoriť obraz o e, tom, čo sa nám reálne môže podariť urobiť a keď sa pozrieme na diskrimináciu starších žien, tak um, tých diskriminácií, alebo teda tej diskriminácie je toľko na základe veku, na základe pohľavia, technické diskriminácie rôznych e, štýlov. Čiže to všetko, čo pani Bauer popisuje, e, tu je jasné, že je tam nerovnováha, ktorú treba napraviť. A preto treba venovať e, pozornosť napríklad aj tej neformálnej starostlivosti, teda to je v podstate starostlivosť, ktorá sa ako si nehodnotí, je neviditeľná. No a e, všetko toto sú dôležité veci, e, takisto ako povedzme zdravotná starostlivosť. No a e, určite by bolo dobré, keby sa tejto veci venovala aj komisia. A ja chcem položiť otázku pani Bauer. Um, ktoré veci si myslí, že by, že by bolo lepšie zdôrazniť e, v tej správe ešte viac, pretože ja si myslím, že by bolo dobré, aby osobitne náš výbor pre záležitosti žien venoval pozornosť e, existujúcim spoločenským štruktúram a, a tradičným, e, tradičným úlohám v spoločnosti, ktoré v podstate spôsobujú, že sú ženy dotlačené do tejto nevýhodnej pozície. Ja si myslím, že na toto treba upozorniť a dať si pozor na to, že ak tento výbor bude spracúvať správu, tak aby sme e, zodpovednosť za tieto negatívne následky nekládli na samotné ženy. Jednoducho, aby sa nepovedalo, že no, je to vaša, e, je, je, je, je to v podstate na vás, aby ste si vyriešili vlastné problémy ženy. No a toto treba v správe veľmi jasne povedať, že tu existujú určité spoločenské, zavedené spoločenské predstavy a, a, a formy a úlohy. A ja si myslím, teda tu sa hovorí o aktívnom starnutí. Aktívne starnutie je dobré pre všetkého, lenže um, aj v tomto treba vystupovať aktívne a nesmie ten starší človek byť brzdený v tom svojom aktívnom rozlete, nesmie tam byť diskriminácia. Čiže bolo by treba povedať aj v tej správe, že áno, sme za aktívne starnutie, ale musí byť spojené so solidaritou medzi generáciami. A ja dúfam, že sa to tým či oným spôsobom v správe objaví. Ja napríklad e, vidím v správe niekoľkokrát napísané, neviem, či pani Bauer to tak aj myslela, alebo či je to len v mojej holandskej verzii toho textu. Tu, e, teda mne sa hovorí, že treba, teda tu sa hovorí, že e, ženy treba e, príjmeť k tomu, aby sa viac zúčastňovali na pracovnom trhu, respektíve členské štáty treba viesť k tomu, aby ženy zapájali do pracovného trhu viac. Ja si myslím, že principiálne je to dobré, ale na druhej strane by sme skôr mali skúmať jadro toho problému, teda či tie ženy náhodou nechcú, alebo teda takto, že tie ženy možno chcú, ale nemôžu sa zúčastňovať na pracovnom druhu. Čiže um, treba vykonať určitý výskum, kde je to jadro problému a riešiť potom to. Hm, takže ja si myslím, že treba veľmi jasne povedať to, že ženy v súčasnosti um, prispievajú uh, k chodu spoločnosti viac napríklad tým, že sa starajú tak o starších ako aj o deti a že tento príspevok e, v podstate e, vedie k tomu, že majú e, v konečnom dôsledku nižšie dôchodky, teda poškodzujú sami seba a to je v podstate tá neformálna práca, teda práca, ktorá nie je hodnotená, ktorú tieto ženy vykonávajú počas celého svojho života a toto treba zmeniť a treba zabezpečiť, aby e, vykonávanie tejto neformálnej práce nemalo vplyv na výšku dôchodkov týchto žien. No a teraz e, k zdravotnej starostlivosti. E, veľa sa teraz hovorí o preventívnej zdravotnej starostlivosti, ale málo alebo vôbec sa v správe nespomínajú problémy liečebnej starostlivosti, teda terapii alebo teda lieč, liečby, ktorá sa zameriava osobitne na E, na mužov a teda staré ženy, alebo teda staršie ženy, ktoré idú za lekárom, tak v podstate sú automaticky označené, alebo teda je im povedané, že to je jednoducho vekom a že na to, na danú, daný problém, s ktorým tam prišli, nie je liek alebo nie je liečba. Takže e, treba v prvom rade dať ženám, aby e, aj vo, v pokročilejšom veku neskončili pod pásmom chudoby, kde momentálne sa ocitá 16 žien v, v tých vyšších vekových kategóriách. A ja si myslím, že túto správu e, treba začať tým, že e, nad hranicou 50 rokov treba vykonať výskum, aká je reálna situácia žien, ale nemali by sme pri tom zostať, pretože ak sa ukáže, že 50 žien už teraz, e, keď, dosiahnu, keď dosiahne táto skupina dôchodkový vek, tak v podstate sa prepadne do chudoby, tak toto veľmi tým ženám nepomôže. My by sme mali hľadiť do budúcnosti a riešiť aj situáciu tých žien, ktoré v súčasnosti už sa nachádzajú tesne nad pásmom chudoby a v podstate s príchodom dôchodku sa to len zhorší. Takže ja, ja by som chcel povedať, aby sme v tej správe skúmali aj dlhodobejšie hľadisko, teda už tie ženy, ktoré povedzme dnes nemajú tých 50 rokov, ale menej, aby sme už pri tých zabezpečili, že sa neocitnú v tom pásme chudoby a mali by sme možnosť zvážiť, ako situáciu zlepšiť aj pre tieto mladšie ženy. E Ďakujem teraz pani Kosta. Ďakujem, pani predsednička. Ja som takisto veľmi spokojná s touto správou, pretože máme možnosť eh, detailnejšie sa venovať eh, veľmi aktuálnej téme, pretože už sme spomínali aj predtým, že je tu, s tým súvisí množstvo problémov. Jedna moja poznámka sa týka jednej veci, a to rok 2010 je rokom aktívneho, aktívnym rokom solidarity medzi generáciami a to je niečo, čomu sa vlastne eh, aj sa venovala čiastočne tejto, táto správa. Um, Takisto sme svedkami toho, že mnoho ľudí sa rozhodne E, odísť do predčasného dôchodku, teda mnoho žien sa rozhodne odísť a nie kvôli tomu, že by už to chceli, ale v podstate je to nevyhnutnosť, pretože im nič neostáva. Takže e, bol, bolo by dobre e, nielen popisovať túto, tento jav, ale skúšať hľadať nejaké dobre osvedčené postupy, prípadne hľadať nejaké riešenia. To bola jedna vec. Napríklad E, toto otázka starostlivosti o rôznych rodinných príslušníkov. E, v rôznych krajinách sú rôzne riešenia, e, pretože často ženy, ktoré sa starajú o niekoho v domácnosti, v podstate pracujú a aj pritom vlastne sa starajú vlastne sa o deti, alebo o, o vnukov, alebo o nejaké osoby e, v, v rodine pričom ešte v podstate ani ne, nemusia byť e, v dôchodkovom veku. E, v mojej krajine napríklad je možnosť, ktorá umožňuje určité obdobie, že nám poísť alebo vziať prácu na polovičný úvezok alebo na čiastočný úvezok. To znamená, že nemusia úplne odísť z pracovného trhu. Takisto v mojej krajine 80 žien má nižšiu penziu než muži. Um, nielen preto, že v podstate mali aj rôzne prestávky vo svojej kariére, ale aj z rôznych iných dôvodov. Potom sú tu ďalšie dôvody, že, že musia, musí byť žena uznaná, akým spôsobom prispieva spoločnosti. Čiže množstvo žien prispieva spoločnosti celý svoj život, ale nejakým spôsobom to nebolo dostatočne zohľadnené alebo uznané. To znamená, a takýchto tichých prispievateľov spoločnosti je x, je množstvo veľké. Momentálne takisto existuje aj um, hnutie pre tých, ktorí vlastne menej prispievali, respektíve e, keď e, ženy menej prispievali do toho e, dôchodkového systému, tak vlastne tým pádom dostanú aj nižší dôchodok. Čiže bolo by treba nejakým spôsobom zabezpečiť vyšší dôchodok z určitých diverzifikácie zdrojov. No, potom jednoducho ženy mali by získať väč, vyššiu, vyšší dôchodok. Pani Kim Nielsen, nech sa páči. Ja by som chcela poďakovať pani Bauer. Takže my sme teda, máme veľký záujem o túto správu chcela by som zdôrazniť tri veci, o ktorých si myslím, že sú dôležité, ale predovšetkým je to špecifickosť e, diskriminácie na báze pohľavia. Jednoducho systematickou e, formou diskriminácie je kumulatívna s ďalšími formami e, diskriminácie, to je vek, farba pleti, sexuálnej orientácie alebo rôzne množstvo iných faktorov. Čo sa týka žien, tie majú viaceré identity, identity ktoré môžu byť eh, vlastne predmetom diskriminácie. To znamená, že tento disláva systematickou. To znamená, že bolo by treba nejakým, keďže to je systematické a neustále, tak mali by to byť uh, eh, eh, uplatné malo by sa tomu bojovať proti tomu vlastne všade, kde sa to týka, e, vlastne sa to, alebo respektuje táto systematická diskriminácia sa oplatňuje všade, v mzdách, v kariérach, e, vo všetkom. Takže mali by sme teda e, nejakým spôsobom to takisto systémovo vyriešiť a v podstate takéto správy aj v budúcnosti budeme ešte viac e, potrebovať. E, dôležité je tu tá, je tu tá otázka organizácie pracovného času medzi mužmi a ženami. Možno by som ešte mohla uviesť e, sociológa Demitu, ktorý hovorí, že podniky sa ako keby od E, nevenujú pozornosť rôznym externým faktorom svojich zamestnancov a myslím si, že to je pravda a myslím si, že mali by sme e, zabezpečiť to, aby sa podniky nesatvárali oči teda pred jednotlivými špecifickými situáciami svojich zamestnancov. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dám slovo komisii. Pán Berec Kuzman, za komisiu. Máte slovo. Hello, hello everybody. Eh, this is not Mr. Mrs. Pérez Guzmán, it's Mr. Barboya from the Gender... Nie som Mrs. Pérez Guzmán, ja som z komisie. Eh, ďakujem. Komisia takisto víta túto správu. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Um, je to vlastne prioritou pri našej, v rámci našej rovnoprávnosti mužov a žien a zrovnoprávnenie mužov a žien je považované za kľúčové pri dosávaní pokroku smerom k rovno, rodovej rovnosti. Aj keď neexistuje konkrétny cieľ, ale je tu, eh, je tu eh, cieľ zabezpečiť eh, zamestnanosť 75-percentnú zamestnanosť mužov a žien vo veku 55 až 64. To sa určite nepodarí dosiahnuť, pokiaľ nebudú viac na národnej úrovni pripravené programy, ktoré budú podporovať zamestnanosť žien. A ženy od 20 do 64, od 50 do 65 sú okolo 38%, zatiaľ čo zamestnanosť mužov je okolo 75%. E, čo sa týka nezamestnanosti od 55 do 64 všetkých, e, je ešte väčšia tá väčší ten rozdiel, pretože um, nezamestnanosť žien je 38% a um, nezamestnanosť mužov asi 55%. dôležitým prvkom správy z perspektívy rodovej rovnosti je dôležitosť alebo existencia ehm, zariadení o starostlivosti o deti počas pracovných hodín. Takisto tu súvisí aj otázka nedostatku ehm, služieb pre ostatné závislé osoby. Preto je v niektorých štátoch veľmi dôležitá práve starostlivosť ehm, žien v rodine a starostlivosť o zne, ne, osob s postihom je veľkou výzvou v prípade starnúcej populácie. Ženy s, s, sú situácie, že môžu poskytovať starostlivosť svojim deťom pri výchove ich detí, ale zároveň podporujú ešte svojich starších príbuzných. V niektorých členských štátoch eh, je prístup žien na pracovný trh eh, práve eh, ovplyvnený ehm, tými prestávkami v kariére. V niektorých krajinách by rodičovská dovolenka mohla byť aj ehm, prekážkou v rozvoji, v kariére a vyvoláva veľké problémy alebo finančnú záťaž na rozpočet Lower pension reflect all these inequalities in labor market. As... Nižšie penzie vlastne žien len potvrdzujú tie nerovnosti, ktoré sú tu na trhu. Ženy okrem toho žijú aj dlhšie a teda priemerná chudoba e, žien je viac ako 20 v priemere EÚ, pričom je to 15 u starších mužov. Preto je treba prijať opatrenia v penzijných systémoch, aby sa vykompenzovali niektoré rozdiely v príjmoch a zabezpečiť kompenzácie vo výpadkoch príjmov. Toto však nepostačuje, takéto opatrenia musia byť sprevádzané podpornými politikami na podporu pracovného trhu. Európska únia ehm, je, je, stojí pred starnúcou populáciou a s predlžujúcim sa Prežujúcou sa dĺžkou života a tým, že sa do vysokého veku dostanú e, ročníky, kedy boli baby boom. A to potom bude predstavovať väčšiu sociálnu, väčšiu sociálno-ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Take that opportunity to promote a gender dimension in active aging policies. Preto treba pripraviť aktívne politiky starnutia ženy aj muži sú vystavovaní e, zdravotným rizikám e, rôznym spôsobom, majú rôzne zdravotné potiaže. Je veľmi známe, že ženy žijú dlhšie ako muži v Európskej únii, asi priemer o 6 rokov. Avšak väčšina z týchto, e, z týchto rokov navyše sa zažívajú tie ženy v zlom zdravotnom stave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 Mrs. Bauer, Ďakujem veľmi pekne, pani Bover. Ja vám ďakujem za všetky príspevky. Ja by som vám chcela povedať asi toľko, že je veľmi potrebné je, je veľmi potrebné eh, vybudovať akýsi, ak, akýsi prístup ku kariére žien v eh, zasahujúci celú dĺžku ich života. A druhá vec, ktorá tiež e, bola počas diskusie spomenutá, je otázka zmierenia, teda v tomto prípade hovoríme o zmierení, tak e, obvykle ide o z, z, z, V podstate, ak, ak hovoríme o zosúladení pracovného a súkromného života, tak zvyčajne myslíme na tie, tie mladšie vekové kategórie a, my, keď budeme skúmať tú vyššiu vekovú kategóriu, tak e, musíme sa zamyslieť nad rozdielmi v zosúľaďovaní e, teda špecifika, ktoré sa viažú k tejto vyššej vekovej kategórii, kde povedzme je, je vyššia náročnosť zdravotnej starostlivosti. No a my by sme iste mohli v správe povedať aj množstvo ďalších vecí, ale e, každá správa, každý, každé stanovisko je obmedzené rozsahom a ja veľmi pekne ďakujem sekretariátu za to, že mi e, povolil tú správu natiahnuť jednu stranu. A ja sa teším na na zmeny, pozmeňovacie návrhy našich kolegov, pretože iste um, všetky tie podnety sú veľmi zaujímavé, najmä čo sa týka mladej generácie. Um, tieto problémy určite pramenia v mladšom veku a treba si byť vedomý toho, že, že um, existuje určité um, určité lákadlo eh, obracať sa na čoraz mladšie a mladšie ročníky. A ono to určite prepojené je, ale obmedzenie eh, v tomto prípade bolo celkom jasné. My sme sa snažili, my sme sa snažili zamerať špecificky na, na eh, aktívne starnutie, na túto vekovú kategóriu a kladieme si otázku, čo to presne znamená teda čo to môže priniesť pre túto generáciu žien v strednom veku. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy. Eh, tak, Mrs. Bauer, och tiden för Ďakujem veľmi pekne, pani Bauer. Termínom na predkladanie eh, pozmeňovacích návrhov je 12. hodina na poludne 31. máj a 14. júna júla budeme hlasovať o tejto záležitosti na výbore a 1. septembra to pôjde na plénum. Dobre, ďalší bod na našom programe žiaľ musíme odložiť na neskôr. V podstate asi na poobede vzhľadom času, ktorý máme. A preto posledná vec, chcela by som vás teraz informovať, že ideme na spoločné zasadnutie s výborom DV, ktoré začína o 11. E, a e, miestnosť je A3G2. H3G2, takže tam bude spoločné zasadnutie s výborom DV pre rozvoj, uvidíme sa tam o 11. a stretneme sa znova v tejto miestnosti o 3. popoludní. Ďakujem.